dostala štyri spoločné stanoviska, ktoré viedli e, k schváleniu aj stanoviska komisie. Ich názvy sa uvedú v zápisnici tejto schôdze a parlament e, od zajtra 20. februára začne pracovať na týchto